kto bol e, vynikajúcim e, boxérom, e, pretože na Ukrajine boli dvaja vynikajúci boxéri. Ďakujem, pán kolega Siviec. Teraz má slovo pán Kelam na dve minúty. Ďakujem.